skupiny ECR je tu e, žiadosť o zmenách menovaní v delegáciách. Budú figurovať zapisnice z tejto plenárky a ak nebudú žiadne pripomienky, tak tieto menovania budeme považovať za schválené.